o článok 191 e, rokovacieho poriadku. E, ak teda nie sú námietky voči, tejto, voči výkladu tohto článku, tak v zájme demokracie v našom parlamente by som sa chcel ubezpečiť, že tam nebudú retroaktívne účinky a že to nebude mať dopad na prebiehajúce mandáty a politickú dohodu, ktoré došlo v tomto výbore a že tieto pravidlá sa budú uplatňovať aj na obnovovanie budúcich mandátov dotknutých parlamentných výborov